predseda. Dámy a páni, vďaka tomuto hlasovaniu prejdeme k ďalšiemu bodu dnešného rokovania a to je bod India, poprava Mohadamada Avzala Gurua a jej dopady. K tomuto bodu prvým rečníkom bude pán Čarnecký na dve a pol minútky. Nech sa páči. i ďakujem veľmi pekne pán predseda dámy a páni my sme už eh, v parlamente pred eh, piatimi mesiacmi v decembri sa uskutočnila diskusia a rozprava eh, kde hlavný obžalovaný bola najväčšia demokracia sveta, teda India. No a ja mám dojem, E, že tu meriame niečo dvojitým metrom. Totiž, že často sú obžalované tie krajiny, ktoré systematicky porušujú ľudské práva, ktoré brutálnym štátnym aparátom postupujú proti, proti občanom a pre poslancov je vždy pohodlnejšie obratiť sa proti krajinám, ktoré sú predsa len demokratické. No a v kontexte s Indiou myslím, že sa dá hovoriť presne o takomto prípade. No a takže obžalovaná je tu krajina, ktorá je s veľkou istotou veľa demokratickejšia ako mnohé ďalšie, o ktorých vôbec nehovoríme. Hovoríme o rozsudku, ktorý sa vzťahuje na brutálny teroristický útok. Na to nesmieme zabúdať, prečo sa to stalo. No a je veľmi dôležité, v kontexte tohto uznesenia, že je ťažké vidieť, aké dôsledky bude mať tento uh, tento rozsudok, ale je ľahké zistiť, aké dôsledky bude mať táto, toto uznesenie, hlavne na vzťahy so strategickým partnerom, teda s Indiou. No a tento strategický partner už druhýkrát v priebehu 6 mesiacov je cieľou, ne, cieľom našich útokov. No a náš demokraticky volený parlament, ktorý je príkladom pre mnohé krajiny. Otvorenie atakuje najväčšiu demokraciu sveta. A to je paradoxné. India, India sa vyznačuje rôznorodosťou, toleranciou, aj demokraciou. A preto India možno v tomto prípade možno by mala hľadať iných eh, spojencov ako Západ a EÚ. Ja myslím, že keď hovoríme o tomto rozsudku, kde minulý týždeň v Pakistane opozičný politik eh, bol zastrelený, kde sa neustále uplatňuje mučenie. O tom by som mala tiež hovoriť. Ďakujem pekne. Ďalšou rečničkou je pani Deli na 1,5 minúty. Merci, monsieur le président. Mesdames... Ďakujem, pán predseda, dámy a páni poslanci. Poprava pána Avzela Guru 9.2.2013 uh, ukazuje uh, zlú poplašnú tendenciu aplikácie uh, trestu smrti. Je to už druhá poprava za tri mesiace po 8-ročnom moratóriu. Je to vlastne akýsi, akási, ten, akási tendencia proti smeru, ktorý sa ktorým sa oberá zvyšok sveta. 140 krajín, teda tretina sveta, e, zrušili takéto praktiky. V roku 2011 len 21 krajín aplikuje tento trest a to znamená, že 80, 90% e, krajín, 90% krajín sveta už neaplikujú e, trest smrti. Tu, je, tu sa vytvoril špeciálny tribi, tribunál, vytvorený zákonom z roku 2002 e, boja pro, na boj proti terorizmu. E, tento pán si nemohol vybrať svojho advokáta, nedostal k dispozícii skúseného advokáta počas tohoto procesu. Indické orgány e, všetko zverejnili, pokiaľ išlo o odmietnutie a dátum tejto popravy Všetko sa udialo v utajení a to je naozaj alarmujúce. Tá, toto uznesenie v parlamente nám pripomína, že sme proti trestu smrti za všetkých okolností a bez výnimky, bez ohľadu na okolnosti a povahu e, spáchaného zločinu. E, a práve preto žiadame e, od indickej vlády, aby nastolili trvalé moratórium na trest smrti s cieľom čo najskôr e, zrušiť Eh, aplikáciu výkon tohoto trestu. Ďakujeme na minútu teraz pani Korola. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som rada, že kolegovia eh, ma podporili, pokiaľ ide o to, že sme tento problém dali na program dnešného rokovania. V tomto uznesení sa nádejame, že parlament bude pokračovať v podpore e, zákazu trestu smrti. Mohamed Guru bol obvinený z toho, že logisticky pomáhal pri útoku na parlament a ako vieme, v roku 2011 e, sa malo malo konať poprava, ale celý ten súdny proces jednoducho neprebiehal takým spôsobom, ako by mal podľa medzinárodných štandardov a zdá sa, že obvinený a pochpravený bol nevinný. To je iba jeden z prípadov, kde si India rozmyslela, že ukončí moratórium, ktoré trvalo 8 rokov, pokiaľ ide o prípad trestu smrti, vykonávania trestu smrti, hoci popravený, bol popravený v tajnosti a rodina nebola o tom informovaná. Ja som skutočne rada so skutočnosťou, že toto je pravdepodobne prvýkrát po dlhom čase, čo sa spomína kašmírsky proces v tomto uznesení. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. 9. februára v indickom väzení bol uh, uskutočnený rozsudok, vykonaný rozsudok týkajúci sa pána Gurua a počas atentátu zomrelo 9 ľudí a ten rozsudok bol vlastne utajovaný a členovia rodiny o poprave neboli informovaní. Podľa údajov Amnesty International minulý rok bolo vykonaných 679 trestov smrti vo východnej Ázii. A India sa v roku 2014 zaviazala, že bude e, rešpektovať moratórium, pokiaľ ide o vykonávanie trest smrti. V roku 2008 generálne zhromaždenie OSN prijalo takisto patričné predpisy. Preto musíme my odsúdiť Indiu v tejto oblasti a trvať na tom, aby prijala moratórium, aby už trest smrti nebol vykonávaný v tejto krajine. Trest smrti je barbarský, nie je to humanitné humánne a nemalo by sa to jednoducho takomto spôsobom e, vykonávať. Ďakujem veľmi pekne, ďalší rečník. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcel vyjadriť úprimnú sústrasť rodine pána Gurua. Je absolútne neakceptovateľné, že jeho rodina nebola informovaná o pripravenom výkone trestu smrti. A hneď po, treste, po vykonaní trestu Eh, sa začala kampaň, aby sa jeho telo dostalo do rúk rodiny, ale jednoducho sa tomu tak neudialo. My sme vždy boli proti vykonávaniu trestu smrti, kdekoľvek sa vykonáva na svete a Európska únia takisto zastáva tento názor. predsa len je ešte stále veľa krajín, predovšetkým v ju, Južnej Ázii, Juhovýchodnej Ázii, jednoducho nemajú moratórium, pokiaľ ľudia vykonajú trestu smrti, alebo jednoducho využívajú diery v legislatíve a vždy to robia na hrane a toto je vlastne Indii druhý prípad, ale takisto v Pakistane sme videli, kde bolo porušené moratórium minulý rok. India je najväčšou demokraciou na svete, ako to tu už odznelo, a malo by byť vodcom a nemalo by zaostávať v tomto ohľade. Rovnako by India mala byť veľmi opatrná, pokiaľ ide o konkrétne kroky, že by tieto nepodkopávali mierový proces v Kašmíre. Predovšetkým sme videli, že sú tu určité nepokoje, pokiaľ ide práve o v súvislosti s týmto, týmto trestom smrti. Je tu veľa ľudí, ktorí čakajú na trest smrti a nie sú to len separatisti, ale aj iní. A obávam sa, že toto je precedent, ktorý by sme mohli vnímať e, ako precedens, ktorý sa koná v príprave indických volieb a zdá sa, že e, niektorí z tých, ktorí očakávajú trest smrti, jednoducho majú to nešťastie, že tie ich tresty smrti sa budú vnímať e, politi- spolitizovane. A preto apelujem na vysokú predstaviteľku pani Eštanovu, aby využila všetky uh, nástroje, ktoré má v rukách na to, aby vyjadrila náš jasný odpor voči praktizovaniu trestu smrti. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dostane slovo pani Veržia. Nech sa páči, máte minútu a pol. Ďakujem, pán predsedajúci. V roku 2011 e, pri e, prezentácii svojej kandidatúry sa e, India zastávala alebo tvrdila, že rešpektuje najvyššiu mieru ľudských práv. Pritom hlasovala proti moratóriu, ktoré odhlasovalo OSN. Momentálne je veľa ľudí pripravených na vykonanie tohoto trestu je tu ale ešte horšia. Špeciálny spravodajca OSN, ktorý sa v roku 2012 dostavil do Indie, e, informoval, že e, je tu nárast e, rozsudkov tohoto typu za zločiny na, pre najťažšie zločiny podľa kde e, pritom medzinárodné právo hovorí inak. Prípad Mohamada Avzala Guru je exemplárnym prípadom tejto tendencie. Nebol tu spravodlivý proces, e, mal by mať e, bol, e, právo na iné zaobchádzanie. Dokonca jeho telo nebolo dozdané rodine. Toto, táto poprava viedla k, k, demonstráciám, k demonstráciám v Kašmíre. Toto nie je predsa prejavom krajiny, ktorá je, jednou, ktorá je najväčšou demokraciou na svete. Je to barbarský trest, ktorý nepatrí do 21. storočia. Je dôležité rešpektovať práva a, a, tak, ako moratórium bolo dodržiavané v tejto krajine 8 rokov. Ďakujem ďalším rečníkom je pán Poselt na minútu. Herr Poselt. Herr Präsident. Vážený pán predseda, India v tomto prípade eh, má tri problémy, ktoré nás znepokojujú. Poprvé, principiálne eh, odmietame trest smrti aj u dobrých partnerov, ako je eh, India či Spojené štáty. Po druhé, celkom jasne tvrdíme, že takýto spôsob realizácie trestu smrti nie je v zmysle demokracie, Zodpoveda to skôr e, diktatúra. Tretia vec, a to je tá najdôležitejšia, apelujeme na Indiu a Pakistan, aby konečne e, mali odvahu a e, silu zmieriť sa v kašmírskej otázke. Je to naozaj hlboká priepas medzi týmito veľmocami. Tým by prispeli k mieru vo svete i pri bezpečnosti našej oblasti. Preto oveľa intenzívnejšie e, treba hľadať primerané riešenie problému Kašmíru a takto prispieť k mieru v tejto strategickej oblasti. Ďakujeme pekne. Ďalším rečníkom je pani Senišin a to na minútu. Ďakujem, pán predseda. Muhammad Afzal Guru je Eh, bol obvinený eh, z napomáhania eh, k útoku na indický parlament v roku 2001. Bol odsudený na smrť v zmysle zákonu. Tento trest bol vyrieknutý po troch mesiacoch. Strávil mnoho času vo vezení a potajme v tajnosti bol popravený. Rodina bola informovaná až o dva dní. Je tu ešte 1555 eh, väzňov, ktorí čakajú na takýto trest. Európska, eh, po, európsky pohľad na ľudské práva je proti výkonu takýchto trest, trestov a preto chceme eh, sa vysloviť za opätovné závedenie moratória. Chceme vyzvieť vyzvať k tomu, aby sa medzinárodné práva v trestnom, aby medzinárodné princípy využívali v trestnom systéme tejto krajiny. Ďakujeme a teraz pani e, Ojuland. Naše vzťahy s Indiou, pán predseda, sa za posledné roky zintenzívnili, keďže India sa snažila nájsť si svoju pevnú úlohu ako e, seriózny e, partner vo svete. Musíme si uvedomiť, že ľudskoprávna situácia e, v Indii sa výrazne zlepšila, ale naďalej sú tu ešte výrazné e, prípady zneužitia demokratické princípy sa pomaly udomacňujú v spoločnosti a India musí tvrdo pracovať, aby e, dala dobrý e, príklad pre nestabilný región. Preto je naozaj polutovania hodné, že India sa rozhodla ukončiť svoje neoficiálne moratórium k trestu smrti, ktoré trvalo 8 rokov. Je to veľký krok späť e, v otázke hodnot, ktoré my pokrač- považujeme za univerzálne a neobmedzené a uplatňujeme ich v Európskej únie. Na rámec tohoto by som rada chcela vyjadriť veľké obavy, pokiaľ, e, e, e, pokiaľ ide o nestrannosť indického trestného systému. Dúfajme, že sa udeje náprava. Chcem vyzvať indickú vládu, aby čo na naj, najrýchlejšie odstránili takéto praktiky v blízkej budúcnosti. Ďakujem, pán Lochbíler teraz na 1,5 minúty. Pani Lochbíler, pardon. Ďakujem. V, tejto, e, v tomto uznesení e, žiadame zmenu trestu smrti na e, trest väznenia i pána pre profesora Bulara. Tak, tak v tomto sme, sme už schválili uznesenie. ide o disidenta, ktorý sa vybral do Nemecka so žiadosťou o azyl po tom, čo bola týraná jeho rodina po neúspešnej žiadosti o azyl v Nemecku na základe toho, že nemá sa čoho obávať, e, bol e, odsunutý naspäť do Indie, tu bol zatknutý a odtedy je vo vezení. Už 10 rokov e, je väznený v malej cele na osamote jeho eh, stav sa samozrejme za roky zhoršil. Neskôr nemecké súdy rozhodli, že jeho odsunutie bolo protiprávne a že jeho život eh, v Indii je ohrozený. A preto apelujem na indickú vládu, aby profesora Singa i ďalších ľudí, ktorí sú v, treste, eh, v cele smrti, aby neboli popravení a aby ich tresty smrti sa, boli, sa transformovali na tresty odňatia slobody v Madride e, v júni, v júni tohoto roka bude dobrá možnosť, dobrá príležitosť e, pre Indiu a pre ďalšie krajiny, ktoré aplikujú tento trest smrti, túto politiku štátneho zabíjania e, ukončiť a uzavrieť. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Vlosovič. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Mohamed Afzal Guru bol odsúdený za teroristický útok, pri ktorom prišlo o života 9 osôb. Odvtedy sa na svete uskutočnilo viacero atentátov. Posledné hodiny v Londýne ukázali, že teror sa šíri ďalej. No a preto si myslím, že rozsudok v Indii bol vymenaný jeho činu. No a India našim spojencom v boji proti terorizmu sú krajiny, ktoré proti terorizmu nebojujú, ale ho podporujú. A my musíme proti terorizmu bojovať. Ďakujem. A ďakujem pekne, pán Vlosovič. Akceptujete modrú kartu pána Posolta? Nech sa páči, pán Posolt. Vážený pán kolega, ja mám pre vás jednu otázku. Ja som proti terorizmu, ale rovnako som aj proti eh, trestu smrti Viete, že najväčší Európan 20. a 21. storočia a polský pápež Jan Pavel II bol proti každému druhu trestu smrti. Ďakujem pekne. Pán Vlosovič, môžete zodpovedať. Ďakujem pekne, milý kolega. To veľmi dobre viem, ale ja musím povedať, že väčšina Poliakov reaguje veľmi rozhodne tam, kde sa ľudia nesprávajú ľudsky, tak eh, tam musíme my tiež jasne povedať, že nejaké beštiálne správanie nebudeme príjmať. Eh, ešte jedna modrá karta, pani Zenišin. Eh, Príjmate ju? Áno, nech sa páči. Nož, nech sa páči. Máte slovo. Mikrofón, prosím. Ďakujem pekne, vážený pán poslanec. Myslíte, že trest smrti by sa mal uplatňovať selektívne pri teroristických činoch, ale e, v iných prípadoch, e, pri iných trestných zločinoch, ktoré nie sú klasifikované ako teroristické útoky, nie? Alebo si myslíte, že trest smrti by sa mal uplatňovať všeobecne? A znamená to, že ospravedlňujete aj zabitia mučenia, ktoré sa používa v Guantanáme proti teroristom alebo údajným teroristom. No, osobne si myslím, že trest smrti treba uplatňovať tam, kde osoby, ktoré sa dopustili takýchto činov, nemajú žiadne nejaké vyššie pocity, ktoré, ktorými sa vyznačujú ľudské bytosti. Zabitie nevinných, ktorí nič neurobili. Som proti tomu, či už sú to nenarodené deti, alebo ľudia. Ďakujem pekne. Teraz pán Klajs na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, predseda. Ja si myslím, že ako Európsky parlament musíme byť opatrní, keď hovoríme o uplatňovaní trestu smrti v tretich krajinách a platí toto viacej v krajinách ako India, ktorá je konfrontovaná s vážnym problémom islamského terorizmu. Ja súhlasím s odporúčaním, že India samozrejme musí postupovať veľmi opatrne pri uplatňovaní trestu smrti, avšak myslím, že treba zabrániť tomu, aby teroristi, ktorým boli preukázané trestné činy, získali nejaký imič obete. Mohamed Asel, guru, um, bol pri teroristickom útoku, ktorý pripravil 12 ľudí o život. A to je to bol základný prvok pri jeho odsúdení a je škoda, že v spoločnom uznesení sa o tom nehovorí. Rozal Guru bol tiež podporcom trestu smrti, ale na nevinných, ktorí sa nemohli brániť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne ďalšou rečničkou pani Makovej na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, ja odsudzujem tajné, tajnú popravu. Ďakujem pekne, ja odsudzujem tajnú, e, tajnú popravu, takže nebola informovaná rodina. A, takže odsúdenie tak či také nebolo právne, boli porušené práva. No a to bolo zákona, ktorý nezodpovedá medzinárodným štand- štandardom, normám. Žijeme v čase, keď sa bojuje proti trestu smrti 1450 140 krajín na svete nepoužíva trest smrti. A tu to musí byť takisto. Takže vyzývame Indiu, aby nikoho viac nepod, nepopravili, aby nezaviedli moratórium na trest smrti, aby to bolo zakotvené v zákone. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Palecký tu nie je. Ďalší rečníkom je pán Obermajer na jednu minútu. Ďakujem pekne, predseda. Áno, mne sa zdá trochu zvláštne, že dnes sa hovoríme o porušovaní ľudských práv a môžeme hovoriť o porušovaní ľudských práv o, v Indii, avšak nebolo na to umožnené v súvislosti s USA. Ja si myslím, že to nie je úplne dobré Nože ja samozrejme odsudzujem tie udalosti v Bombaji a súcitím s obeťami, ale poprava pána Gurua bude viesť k ďalším nepokojom v Kašmíre. No a práve Kašmír je náboženskou časovanou bombou a je to útočisko pre teroristov. Ja nechcem nikoho odsudzovať, ale e, je na zamyslenie, či poprava, ktoré, ktorá budzuje neobyvateľstva, e, či to je správny prostriedok a e, či to nezbudzuje dojem nejakých učeníkov. Nuž pre tento poraničný región potrebujeme hľadať dialog a nie zbranie. Ďakujem. Ďalším rečikom pre, pán Preda, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja chcem zdôrazniť dve veci. Poprvé, je to už druhé uznesenie o treste smrti v Indii, ktoré už v rámci tohto legislatívneho obdobia my tu v parlamente príjmame. E, najprv tu išlo o odsudenie Davida Palsinga a v marci tohto roku to bolo odmietnuté a teraz po druhý krát sa týmto spôsobom snažíme vydať, vyslať signál úradom v Indii, v rámci ktorého chceme zohľadniť pre stanovisko Európskej únie, pokiaľ ide o otázku ľudských práv. To znamená, snažím sa dosiahnuť zabránenie trestu smrti. A tento prípad popraveného, ktorého popravili v tajnosti a dokonca aj pochovali v tajnosti, to jednoducho nezjednoduší dosiahnutie mieru v oblasti Kašmíru a vidíme, že situácia v Kašmíre je ďaleko od toho, že by to bola ideálna situácia a vyzývame, aby sa našlo diplomatické riešenie tejto situácie. Ďakujeme veľmi pekne a teraz prejdeme k spontánnej rozprave. Pani Hübner, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Opätovne sme svedkami znepokojujúcich udalostí. Nebere sa do úvahy tolerancia, E, máme tu ďalšie konflikty medzi Pakistanom a Indiou v hraničnom období a pokiaľ ide o popravu pána Gurua, tak toto viedlo k eskalácii, k vlne protestov v údolí Kašmíru. Bolo to skutočne potrebné? Indická vláda sa z minulosti vôbec nepoučila táto poprava je porušovaním ľudských práv. Európska únia nemôže mlčať, musí konať, musí vyjadriť svoju nespokojnosť. Obete sú niekedy nevinní ľudia a to môže nakoniec viesť aj k vojne. Ďakujem pekne, poprosím vás, hovorte normálne. Niekedy je potrebné hovoriť aj pomalšie. Ďakujem a pán Repo dostane slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Toto uznesenie je mimoriadne dôležitým uznesením, pretože je viac než 20 tisíc ľudí, ktorí čakajú na vykonanie trest smrti, trestu smrti e, na celom svete. Trest smrti je neludskou, neludským trestom, pretože ponižuje ľudskú dôstojnosť a popiera právo človeka na život. Je to nezvratná skutočnosť a ak sa pozrieme na súdny proces odsudeného a popraveného gurua, tak to treba vnímať v širšom kontexte. Predsa každý človek má mať právo aj na férový súdny proces. Uh, indické úrady sa zaviazali, že budú rešpektovať rešpektovať moratórium vykonávania trestu smrti. Aj Európska únia sa drží týchto princípov. Sme proti tomu, aby bol ktokoľvek popravený. Toto je jednoducho jeden z princípov, na ktorých my pracujeme a fungujeme. SVČ, ako aj predstavitelia Indie a každý členský štát musí jednoducho celkom jasne na úrovni bilaterálnych rozhovorov s Indiou tlačiť na dodržiavanie nevykonávania trestu smrti. Nech sa páči, ďalším rečníkom je pán Migalský. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja nechcem, aby tento kontroverzný prípad tu bol určitým základom pre nejaký útok na Indiu alebo na útok na trest smrti ako taký. Hovoril o tom nakoniec aj pán Preda, priebehu niekoľkých mesiacov tu máme už po druhýkrát uznesenie Európskeho parlamentu, kde vlastne útočíme na najväčšiu demokraciu sveta. Musíme rešpektovať aj ústavné, ústavný systém a štátne zriadenie tohto štátu. Musíme oceniť to, že je to najväčšia demokracia na svete, predovšetkým pokiaľ ide o tento región sveta. Tieto odlišné veci, o ktorých tu dnes hovoríme, to by nemalo byť vnímané ako útok na trest smrti, pretože tu ide o filozofickú otázku, sú krajiny, ktoré sú proti trestu smrti a ja si takýto postoj uh, viem predstaviť, že, ho, po, že mu rozumiem, ale sú tu zase krajiny, ktoré sú za trest smrti a práve preto by sme sa mali snažiť o vzájomné porozumenie. Veľmi pekne ďakujem. Pán Geringer, príjmate modrú kartičku? Áno, nech sa páči, pani Geringer, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, nie je to tak, že niekto z nás je za trest a niekto proti. Predpoklad vstupu do Európskej únie bolo podporovať niektoré hodnoty. A my sme sa dohodli na tom, že nebudeme v Európskej únii podporovať trest smrti. To znamená, v referendách na členských štátoch bolo rozhodnuté, že my chceme žiť v takom spolku štátov, v rámci ktorého ho, trest smrti nebudeme akceptovať. A to je jav, ktorý my musíme rešpektovať. My nepodporujeme trest smrti preto, pretože to je podľa nás barbarský skutok. Nech sa páči, reagujte. Musíte jednoducho akceptovať skutočnosť, že ja som za trest smrti. Pokiaľ som správne informovaný, tak sa India nesnaží o členstvo v Európskej únie a rovnako ako aj v Spojených štátoch amerických môže v rámci svojho vlastného právneho systému uplatňovať trest smrti ako odstrašujúci nástroj a problém, ktorý súvisí s trestom smrti, ktorým svet ako Európska únia musia žiť už tisícky rokov, bude aj nadalej problémom filozofického charakteru. Ja rešpektujem váš názor, že si myslíte, že to je barbarský akt, ale ja by som chcel, aby ste vy rešpektovali aj také osoby ako ja, ktorí si myslia, že trest smrti je najúčinnejším odstrašujúcim nástrojom. Ďakujem veľmi pekne a ďalším rečníkom bude pani Savan. Esaja, ospravedlňuje sa pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ako Európsky parlament chceme klásť dôraz na to, aby každý z občanov na svete mohol mať e, prístup k sférovému súdnemu procesu, aby sme spoločne odsudzovali trest smrti. V prípade pána Gurua sme neakceptovali tie skutky, ktoré vykonal, ktoré podporovali terorizmus, ale trest smrti je vždy nesprávnym trestom, pretože vlastne ide proti základnému právu človeka, právu na, človek, na, na život. A poprava pána Gurua je vnímaná ako niečo, čo môže mať negatívny vplyv na mierový proces v oblasti Kašmíru a môže to skutočne e, pozbudiť ľudí, aby robili, proti, aby robili kroky proti mierovému procesu. V Indii bolo viacero trestov smrti po dlhom moratóriu a preto vlastne je podľa nás veľmi dôležité, aby sme zdorazili túto skutočnosť po období 8 rokoch, dokedy sa moratórium E, dodržiaval. To znamená, situácia sa zhoršila v ostatnom období. Vážený pán komisár, exekúcia pána Guru nám ukazuje alarmujúcu tendenciu z veľkej tajnosti vykonávané popravy v tejto krajine nám ukazujú potrebu takéhoto uznesenia. Mnoho rečníkov sa tu v tom už e, vyjadrilo, nebudem sa opakovať, ale keď si, e, sme si vypočuli, ako prebiehal proces e, bez možnosti vybrať si advokáta, adekvát, neadekvátne vybraný advokát a tak ďalej. Súdny, súdny tribunál neprizval rodinu. Už tak je normálne, že toto je na programe našeho rokovania a je, podporujeme čo najskôršie riešenie. Ďakujem. Thank you very much. And next speaker is Mr. Ro- Ďakujeme. A ďalším rečníkom je pán Romeva. Ďakujem, pán predseda. Nie je tu len jednoduchá filozofická otázka. Trest smrti je veľmi krutý, krutý trest, ktorý je proti právu na život je tu medzinárodné vyhlásenie k ľudským právam a nie sú tu žiadne dôkazy, ktoré by nám hovorili, že, e, e, to po, že tento, tieto praktiky pomáhajú co proti zločinom. Sú tu e, jasné otázky k spravodlivosti tohoto spomínaného súdne, súdneho procesu. Takisto výsluch na polícii, ktorý sa odohral pod tlakom napriek tomu, že rodina nebola informovaná o poprave a tým pádom nebola, nemali právo na e, dôstojnú rozlúčku. To len podporuje našu dlhodobú e, opozíciu voči takýmto popravám za všetkých okolností, opakujem všetkých okolností. Zdôrazňuje to, že zrušenie trestu smrti by len napomohlo e, ochrane ľudskej dôstojnosti. Ďakujem. Ďakujem. Pán Romeva, akceptujete modrú kartu od pána Migalského? Ďakujem pekne, pán predseda, že e, príjmate moju otázku. Máte pravdu, keď hovoríte, že, že nie sú empirické dôkazy, že, e, že trest smrti by, bol, by mal odstrašujúci e, dôkaz. Nemáme predsa laboratórne podmienky, kde by sme to mohli testovať Snad by ste súhlasili s logickým vyhlásením, že väčší trest vždy lepšie odstrašuje ako menší. Možno, že najväčší trest, e, trest smrti najlepšie odstrašuje. Akceptujete túto logiku? No, very simple answer. The Je, Jednoduchá odpoveď nie. Otázka zne nez, nezvratiteľnosť povahy. Toto je základ e, tejto témy. E, a nad rámec toho sa môžete súhlasiť alebo nie ale nezvratnosť tohoto rozhodnutia je jednoducho nespochybniteľná. Druhá modrá kartička pán Romeva od pani Morvaj. Madam. Nech sa páči. Ďakujem. Kritizovali ste vážne porušenia ľudských práv počas počas trestného, e, trestnoprávneho postupu a samozrejme je nesprávne e, porušiť základné práva. Takisto ste kritizovali porušenia ľudskej dôstojnosti v ne, vo väznice. Obe tieto skutočnosti sa udiali e, zo strany Spojených štátov. Napriek tomu vaša skupina Zelený, zastúpený pánom Tavaresom, napísali správu o ľudskoprávnu situáciu v Maďarsku, Chceli ste e, e, zaslať túto správu Spojeným štátom, vláde Spojených štátov. Ako je to možné? Ako môžete zharmonizovať tieto dva pohľady? Toto vôbec nesúvisí s témou, ktorú diskutujeme. Jednoducho e, neodpoviem na túto otázku. Ďakujeme za odpoveď. Ďalším rečníkom je pani Kretu. Opätovne diskutujeme o nevyhnutnosti odstránení trestu smrti v Indii a i v ďalších 60 krajinách. Trest smrti je jednoducho porušením ľudských práv, práva na život a to jednoducho e, nebrzdí kriminalitu rovnako e, nie lepšie než iné tresty. E, vyše 140 krajín de jure tento e, postup e, zakázalo. A to je vlastne jasný signál. Aj v tomto prípade e, vyzývame Indiu, aby sa prispôsobila medzinárodným zvyklostiam ľudských práv, aby i v tejto otázke vzniklo, vznikol právny stav. Táto krajina si zaslúži obdiv ale keď tu 100, 1500 e, ľudí sedí a čaká, sedí v obeznici a čaká na trest smrti, nie je tu niečo v poriadku. Ďakujem. Teraz poprosím pána komita, komisára e, Ettingera, aby komentoval našu diskusiu. Dámy a páni, pán predseda, zdieľame vaše obavy, pokiaľ ide o popravu 9. februára e, v Idii pána Afsala Guru. Vysoká predstaviteľka pre zahraničnú politiku a podpredsednička komisie pani Eštonová bezprostredne po tomto udalosti vydala vyhlásenie k tomuto prípadu. Zdôraznila, že EÚ trest smrti za všetkých okolností dôsledne a principiálne odmieta a opätovne vyzýva e, k nastoleniu e, moratória na trest smrti, aby opätovne vstúpilo do platnosti. Toto rozhodnutie o poprave a jeho výkon už bolo druhým po dlhšom období 8 rokov, kedy India nevykonávala žiadne tresty. E, jeden prípad bol Aymal Kazab, ktorý sa zúčastnil ako jediný z tých, čo prežili eh, pri atentáte v Mumbai. Aj vtedy, ako EÚ, sme vyjadrili eh, obavy k, k opätovnému výkonu eh, trestu smrti po 8 rokoch za Saras. Po tom, čo indický prezident zamietol viacero žiadosti o milosť, Obávame sa, že by mohlo prísť k ďalším výkonom trestu smrti. Ide pritom o prípady, keď, ktoré sú z oblasti terorizmu, ale sú to aj osoby, ktoré e, sa dopustili e, vraždy alebo znásilnenia. Niektoré prípady boli i e, celosvetovo medializované i na pôde tohoto parlamentu. Je tu prípad Kevin Simbula, ktorý nás naplnil obavami. Takisto zamietnutý e, e, takisto je tu žiadosť o milosť a veľmi ohrozené e, zdravie. V, o, v spoločnosti nie je celkom e, ľuďom jasné, nie sú e, jasné kritéria, ako sa rozhoduje o milosti Vysoký počet zamietnutí nás e, tiež vedie k obavám. Podporujeme Indiu v boje proti terorizmu a svoju ochotu k vyjasneniu témy sme e, voči Dili viackrát zdôraznili. Boj proti teroru musí plne rešpektovať e, princípy právneho štátu. A preto si myslíme, že trest smrti nebude, nebude Eh, účinným prostriedkom na odstrašenie, pokiaľ ide o plánovanie a realizáciu útokov. Európska únia sa neustále usiluje o výmenu názorov s indickou vládou a orgánmi o treste smrti, o jeho, o jeho výkone. A budeme tak i naďalej činiť. Eh, v tom čase dovtedy musíme eh, využívať možnosti ľudskoprávneho dialógu Dúfame, že idická vláda čoskoro nám predloží nový e, ten termín na e, tento dialog, ktorý sa viackrát bohužiaľ prerušil a odlož, odložil. Ďakujem vám za vašu angažovanosť. Thank you very much, Mr.